Il presidente. La seduta è ripresa. Allora, care colleghe e cari... Vážené kolegyne, vážení kolegovia, máme tu výsledky prvého kola hlasovania. Odporúčania pre e, rokovania o novom partnerstve so Spojeným kráľovstvom schválené, konferencia o budúcnosti Európy schválené, politika hospodárskej súťaže, odsek 1 prvá časť schválená, prvá, odsek 1 druhá časť schválená, odsek 2 prvá časť schválené, odsek 2 druhá časť schválené, odsek 5 Pozmeňovací návrh 20 zamietnuté. 14 zamietnuté. Jednotka zamietnutá. Odsek 7 schválené. Pozmeňovací návrh 2 zamietnutý. 8 zamietnutý. Odsek 11 prvá časť schválené. Odsek 11 druhá časť schválené. Odsek 18 zamietnutý. Odsek 22 schválený. Odsek 26 schválený. Odsek 27 schválený. Odsek 28 prvá časť schválená. Odsek 28 druhá časť schválená. 31 prvá časť schválené. 31 druhá časť schválené. 32 schválený. Pozmeňovací návrh 5 schválený. 34 e, odpada. Pozmeňovací návrh 44 schválený. 36 prvá časť odpada, 36 druhá časť odpada, tretia časť takisto odpada. Odsek 37 schválený. Odsek 38 pozmeňovací návrh 15 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 21 zamietnutý. Odsek 39 schválený. Odsek 40 schválený. 45 schválený. Pozmeňovací návrh 9 schválený. Pozmeňovacie návrhy 1624 schválené. 47. odsek odpadá. Po odseku 47 prvá časť zamietnutá. Pozmeňovací návrh 10, druhá časť zamietnutá. Pozmeňovací návrh 11 schválený, pozmeňovací návrh 12 zamietnutý, 17 je zamietnutá, pozmeňovací návrh 25 zamietnutý, 18 je zamietnutý, 26 zamietnutý. Odsek 55 prvá časť schválená, 55 druhá časť schválená, 55 tretia časť schválená, 55 čtvrtá časť schválené, odsek 57 schválený, odsek 45 schválený, odsek 60 odpada, odsek 72 schválený, Odsek 73, prvá časť schválená. 73, druhá časť schválená. 75, e, pozmeňovací návrh schválený. Pozmeňovací návrh 13 schválený. 82, prvá časť odpada, druhá časť odpada. Pozmeňovací návrh 3, odsek 90 zamietnutý. Po odseku 93 pozmeňovací návrh 29 schválený, 30 schválený, 31 schválený, 32 schválený, 33 schválený, 34 schválený. Po odseku 93 prvá časť zamietnutá, pozmeňovací návrh 22 druhá časť zamietnutý, 22 tretia časť zamietnutá, 22 štvrtá časť zamietnutá, pozmeňovací návrh 35 schválený, Pozmeňovací návrh 36 schválený. Pozmeňovací návrh 37 schválený. Pozmeňovací návrh 23 zamietnutý. Pozmeňovací návrh 38 schválený. Pozmeňovací návrh 27 schválený. Pozmeňovací návrh 19 zamietnutý. 39 schválený. 40 schválený. 41 schválený. 42 schválený. 43 schválený. Pozmeňovací návrh 28 schválený. Pozmeňovací návrh 7 schválený. E, citácia 17 schválená. B prvá časť schválené. Úvodné ustanovenie B druhá časť schválené. Úvodné ustanovenie D prvá časť schválená. D druhá časť schválená. Dobre, takže toto sú výsledky a teraz môžeme pristúpiť k druhému kolo, kolu hlasovaní, ktoré sa otvára o 14.30, končí o 15.45. Hlasovanie sa bude konať e, tým postupom, ktorý už všetci poznáme. Otváram teda druhé kolo hlasovania. Opakujem, že môžete hlasovať do 15.45 a výsledky hlasovaní budú oznámené o 18.15. Ďakujem ešte raz všetkým za spoluprácu. Teraz e, na minútku prerušíme schôdzu a budeme hneď pokračovať.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

Il presidente. Nope. Buongiorno a tutti. Dobrý deň, vás vítam, kolegyne, kolegovia. Máme na programe rokovania otázky na ústne zodpovedanie pre radu a komisiu téme Schengenský priestor a problémy v dôsledku pandémie. pripomínam všetkým poslancom a poslankyňam, že e, v tejto rozprave nemáme e, naplánované modré karty ani spontánnu rozpravu. Teraz dostane slovo autor otázky, predseda výboru LIBE, Juan Fernando López Aguilar. Nech sa páči, máte slovo. Vážená pani komisárka Johansen, ako predseda výboru pre vnútorné záležitosti je pre mňa cťou, e, že môžem hovoriť teraz s vami o téme Schengen. 14. júna 1985 v malom holandskom e, meste bolo, bol, bola podpísaná dôležitá e, dohoda o šengenskom priestore a potom v roku 1990 prijal Európsky parlament dôležitú správu o šengenskom priestore. A o šengenskom priestore my musíme teraz hovoriť, pretože e, nie je v dobrom stave, nie je v dobrom zdravotnom stave, tak povediac. Teraz je v hre naozaj e, to, ako bude fungovať v budúcnosti Schengen. Niekedy je ťažké vysvetľovať Európu, ale šengenský priestor musíme vysvetľovať, pretože Schengen to je naše najväčšie aktívum. E, to je to, čo um, charakterizuje naše obrovské európske úspechy. Voľný pohyb, voľné cestovanie vnútri Európskej únie bez hraníc, bez diskriminácie. Viac ako 400 miliónov občanov využívajú tento priestor. Sú to občania Európskej únie. A schengenský e, priestor je um, upravovaný európskou uh, legislatívou. Schengenským kódexom je to legislatíva, ktorá je záväzná, priamo záväzná pre členské štáty. Teraz uh, mm, samozrejme sa nachádzame v bezprecedentnej uh, zdravotnej a epidemiologickej situácii. Um, a ja preto dnes kladiem túto otázku na ústne zodpovedanie. Chcem, aby sme hovorili o tom, ako vyzerá šengenský priestor po um, mm, tejto pandémii. Členské štáty prijímali v priebehu krízy jednostranné opatrenia a navzájom nespolupracovali a nekomunikovali. Boli opätovne zavedzené uh, kontroly na vnútorných hraniciach, kontrolovali sa hraničné e, priechody, kontrolovala aj policia. E, boli problémy s cestovaním nielen ľudí, ale aj s prepravou tovarov. O tomto všetko musíme diskutovať. A preto musíme jednoznačne e, hovoriť o tom, že je potrebné rešpektovať Schengenský kódex a tri základné princípy. Vzájomná dôvera, solidarita a takisto rešpektovanie právnych predpisov. Samozrejme, e, členské štáty spomínali ako dôvod verejnú bezpečnosť, keď zavadzali e, hrani, hraničné kontroly. V minulosti sa e, hraničné kontroly obnovovali kvôli teroristickým útokom, ale nikdy predtým v minulosti zo zdravotníckých dôvodov. Čiže toto je prvýkrát. Je potrebné preto o tom hovoriť a analyzovať to musíme teraz obnoviť fungovanie e, šengenského priestoru, ale tak, aby bol efektívny rovnako ako v minulosti. E, plány hraničných kontrol musia byť vždy výnimočné a obmedzené, časovo obmedzené, tak ako to žiada šengenský kódex. Hovorí sa tam time frame. Musíme takisto príjmať opatrenia pre koordináciu s komisiou je potrebné dodržiavať európske zmluvy. Preto žiadam všetkých, aby hlasovali za návrh tohto uznesenia. Ďakujem aj za prácu e, skupiny e, pod vedením pani Fajon Schengen Scrutiny Group. Toto uznesenie je vlastne žiadosť, s ktorou sa obraciame na komisiu. Nestačí iba koordinovať, nestačí príjmať jednostranné opatrenia. Ehm, nie, svoj príspevok. Je mi ľúto, že som vás diskusie bolo Black Lives Matter teda, e, že životy čiernych sú dôležité a musíme ich chrániť. A ja chcem k tomu povedať, že aj e, Schengen je dôležitý, musíme ho chrániť. Európske právo, Európska únia je významná, musíme ju chrániť aj v dobe krízy. Európske právo musí žiť a prežívať aj v časoch krízy. Je potrebné sa poučiť z tých skúseností, e, ktoré sme teraz získali poslednej kríze COVID. No a e, chceli by sme e, túto otázku na ústne zodpovedanie završiť uznesením, ktoré bude vyzývať na e, plnohodnotné obnovenie šengenského priestoru, ktorý je takou dôležitou vecou v dejinách Európskej únii. Ďakujem veľmi pekne, pán López Aguilar. A teraz v mene rady dostane slovo pani ministerka Brniač. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážené poslankyne a poslanci. V ostatných mesiacoch Európska únia čelí najhlbšie kríze od svojho vzniku, okrem mnohých obetí na životoch, ktoré si vyžiadala kríza COVID-19, tak sú ohrozené aj rôzne projekty ako sloboda pohybu a vnútorný trh. Myslím, že so mnou budete súhlasiť že absolútna prioritou, absolútnou prioritou bolo eh, spomaliť a zastaviť rýchle šírenie vírusu. No a členské štáty kvôli tomu museli prijať legislatívne a praktické opatrenia, ktoré mali veľké dopady na slobodu pohybu. No a zavedenie, opätovné zavedenie eh, kontrol na vnútorných hraniciach bolo nevyhnutné eh, na niektorých hraniciach a to ešte to aj v štátoch, ktoré boli skeptické proti takýmto eh, opatreniam. V súlade so šengenským kódexom eh, zavedenie dočasných eh, kontrol na vnútorných hraniciach je posledným prostriedkom v období ohrozenia verejného zdravia môže byť prijaté na základe rozhodnutia jednotlivých členských štátov, samozrejme pri splnení podmienok stanovetných v relevantných ustanoveniach. Ani komisia ako strážkynia zmluv, ani žiadny členský štát Eh, nenaznačil nejaký problém eh, s plnením týchto podmienok. Ďalej by som rada zdôraznila, že od vypuknutia pandémie všetky členské štáty eh, tvrdo pracovali spolupracovali s politickým vedením rady a s koordinačnou podporou komisie na tom, aby zmiernili vedlejšie účinky opatrení na uh, slobodu pohybu opatrení. Uh, boli prijaté opatrenia komisie, a aby sa zaistilo, aby voľný pohyb kľúčových e, tovarov, ako aj e, pohyb kľúčových zahraničných pracovníkov a repatriácia e, obyvateľov bola zaistená. Súčasne členské štáty koordinovane aplikovali obmedzenia akýchkoľvek nie nevyhnutných pohybov v rámci EÚ v druhej fáze, e, keď sa zlepšovala zdravotná situácia v EÚ, členské štáty e, začali s uvoľňovaním opatrením a až k úplnému, úplnej obnove slobodného pohybu v rámci EÚ. No a e, to viedlo k postupnému nahradeniu eh, hraničných kontrol alternatívnymi opatreniami, ako napríklad policajnými kontrolami eh, na území členských štátov. No a členské štáty s pomocou komisie sú odhodlané uplatňovať eh, opatrenia, ktoré sú dočasne nevyhnutné pri rešpektovaní princípu proporcionality a nediskriminácie. Väčšina členských štátov a šengenských asociovaných krajín zrušili hraničné kontroly a v polovici júna zrušili aj cestovné obmedzenia. Šok má nasledovať do konca mesiaca. My si veľmi dobre uvedomujeme, že ešte stále treba prijať e, mnohé kroky, hlavne e, vzhľadom na koherentné zrušenie e, obmedzenia voľného pohybu. No a mm, tá skutočnosť, že rušenie kontrol na vnútorných hraniciach bol vykonávaný koordinovanie, ukazuje odhodlanie a vôľu členských štátov, aby šengenský priestor plne fungoval. Dúfam, že sa nám túto dynamiku podarí využiť v súla, súčasne s pozitívnym nastavením komisie právny rámec o, vnútorných, o, hrani- o kontrole na vnútorných hraniciach na to, aby sme zaistili dobré fungovanie šengenského priestora. Akékoľvek ďalšie zmeny pravidiel kontrol na vnútorných hraniciach e, musí byť e, odôvodnené e, hrozbami pre verejné zdravie a verejnú bezpečnosť musia zaistiť flexibilitu a proporcionalitu pre členské štáty a nemôžu nechať žiadny priestor pre zneužívanie a nesprávne uplatňovanie. Ďakujem pekne za... Ďakujem pani ministerka Brniač. A teraz v mene komisie dostane slovo Pani komisárka Johansson, nech sa páči. Prezident. Vážený pán predseda, dámy a páni, Schengen je jeden z hlavných výdobytkov, eh, ktorý si naši občania eh, veľmi vážia v EÚ, tak ako správne zdôraznil Juan Fernando López Aguilar, predseda výboru LIBE Európskeho parlamentu. Ja by som k tomu ešte dodala, že Schengen oslobodí len 35 rokov svojej existencie, ale absolvuje veľmi ťažkú skúšku. E, Schengen nebol nikdy dôležitejší ako v posledných mesiacoch. Všetky členské štáty prijali drastické opatrenia na to, aby ochránili našich občanov pred vírusom. Väčšina krajín šengenského priestoru zaviedla dočasné kontroly na vnútorných hraniciach, okrem ďalších opatrení, ktoré obmedzovali voľný pohyb v rámci EÚ. Tieto opatrenia zachránili desetky tisíc životov, ale e, majú závažné dopady pre slobodu pohybu a e, vysoké sociálne a ekonomické náklady. V apríli tohto roka e, predsedníčka Európskej komisie a predseda Európskej rady predstavili spoločnú európsku cestovnú mapu na postupné uvoľňovanie opatrení proti kríze COVID-19 v súlade s princípami. V tejto cestovnej mapy komisia 30. mája predstavila oznámenie, ktoré stanoval koordinovaný, vyvážený a postupný prístup pre rušenie obmedzení, cestovných obmedzení a hraničných kontrol. V druhej fáze sa to tiež zameralo na rušenie zákazu nezásadného, nezásadného cestovania v rámci EÚ v súhľade s epidemiologickou situáciou. V tento pondelok väčšina členských štátov zrušila cestovné obmedzenia a hraničné kontroly, vrátane požiadavky na karanténu po cestovaní. Komisia vyzvala aj tie ostatné členské štáty, aby zrušili cestovné obmedzenia a hraničné kontroly pozemnej leteckej a lodnej dopravy. No a ja očakávam, že všetky hraničné kontroly do konca júna budú zrušené, predtým začneme uvoľňovať obmedzenia na vonkajších hraniciach. Schengenské pravidlá dávajú členským štátom právo moci pri opätovnom, na opätovné zavedenie hraničných kontrol na 3 alebo 6 mesiacov. Členské štáty by mali stanoviť a, a špecifické mm, povolené hraničné prechody počas stretnutí s ministrami a na kolegiu komisárov počas zasadnutí riadiacej skupiny, a konzultačnej skupiny pre COVID-19. A sme hovorili o mnohých otázkach, vyriešili sme mnohé problémy tiež v rámci opätovne zavedených hraničných kontrol. No a v tejto núdzovej situácii súvisiacej s COVID-19 komisia myslí, že členské štáty EÚ a šengenské štáty dodržali požiadavky šengenského pohraničného kódexu. Od roku 2015 6 šengenských štátov zavedlo hraničné kontroly v súlade s šengenským hraničným kondexom na odporúčanie rady kvôli migrácii, sekundárnym pohybom, eh, teroristickým hrozbám. Tieto kontroly eh, boli neustále eh, predlžované až do konca októbra a novembra tohto roka. Komisia podporuje alternatívy hraničným kontrolám, ktoré prinesú podobné výsledky. Tam patria policajné kontroly, ktoré, ako bolo vysvetlené v odporúčaní eh, na 2017 eh, o proporcionálnych policajných kontrolách môžu byť vykonávané tiež eh, v pohraničných oblastiach a tak môžu nahradiť systematické hraničné kontroly v roku 2017. Komisia tiež navrhla zmenu šengenských pravidiel s posilnením a procedurálnymi zárukami na to, aby sa zaistilo, že zavedenie hraničných kontrol je skutočný, bude skutočným opatrením poslednej záchrany. Ako iste viete, rokovania o tomto návrhu sú zablokované, ale nedávne skúsenosti eh, použitím hraničných kontrol na riešenie krízy verejného zdravia si zasluhujú ďalšie úvahy. Komisia je odhodlaná viesť proces úvah a reflexí o právnych a praktických krokoch, ktoré sú potrebné na to, aby sa zlepšila naša reakcia, aby sa naša spoločnosť lepšie pripravila na podobné núdzové situácie. Konkrétne musíme dokázať v prípade pandémie zaistiť koherentnú reakciu EÚ na vnútorných a vonkajších hraniciach. Súčasne Európska únia môže zasiahnuť len v prípade závažných a pretrvávajúcich hrozieb na externých hraniciach, čím sa ohrozuje fungovanie šengenského priestoru. COVID ukázal, že potrebujeme lepšie anticipovať a zjednodušovať a štandardizovať postupy ktoré treba prijímať pod veľkým tlakom udalosti. Opätovné zavedenie hraničných kontrol by malo podliehať konzultáciám v prípade potreby tiež spoločných zasadnutiach a stretnutiach komisie a členských štátov. U skúsenosti z posledných mesiacov ukazujú, že tieto ustanovenia Schengenského kódexu sa v naliehavých situáciách používajú len zriedka nový pakt o azyle a migrácii, ktorý čoskoro predstavím, bude príležitosťou spustiť proces na obnovu dôvery medzi členskými štátmi a na to, aby sme sa vrátili k plne fungujúcemu šengenskému priestoru. My sa budeme zamýšľať nad tým, ako eh, zlepšovať koordináciu medzi členskými štátmi eh, v núcových situáciách v budúcnosti. A tiež sa budeme zamýšľať nad budúcnosťou Schengenu a o tom, ako zaistiť, aby jeho právny rámec a implementácia boli pripravené na nové výzvy. Eh, ďakujem pekne. Ďakujem, pani komisárka. A teraz sa vyjadria poslanci v mene politických skupín za Európsku stranu ľudovcov. Dostane na minútu a pol slovo pán poslanec Ranžel. Grazie, prezidente. Ďakujem pekne, pán predseda. Schengen je úplne jasne jedným zo základných pilierov Európskej únie, dokonca už v rámci aký možno jedna z najdôležitejších eh, vecí a v súvislosti s touto pandémiou sa tento základný pilier a eh, trochu otriasol. Členské štáty spanikárili, chceli chrániť svojich občanov. Je to pochopiteľné. No a tak eh, jednostranne, nekoordinovane zatvorili hranice. A teraz sa treba zaistiť, aby to išlo opätovne smerom k Schengenu a to pri dodržiavaní myšlienok koordinácie. No a preto by som chcel poďakovať komisii, pretože skutočne urobili mnoho, mnohé, veľa práce a treba povedať, že členské štáty to aj dodržali, aby skoordinovali svoje postupy pri obnove um, šengenského priestoru. To, bola, to bol veľký kus práce, nie všetky členské štáty um, boli z toho nadšené. No a um, tak ako povedal predseda López Aguilar, e, respektíve nie tak ako povedal López Aguilar, nie je pravda, že šengenský e, hraničný kódex neumožňuje verejné zdravie, pretože závažné ohrozenie e, verejnej politiky a riadenia štátu zahrňa aj ohrozenie verejného zdravia a vypuknutie pandémie. A, a to je nezávislé zavedenie kontrol od, od pandémie. A preto je tá situácia, ktorú sme zažili, úplne legálna. Ďakujem veľmi pekne, pán kolega. Poprosím vás, aby ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz pre e, v mene socialistov a demokratov dostane slovo pani poslankyňa Fajon. Tania, máš dve minúty. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, vážená pani e, komisárka. Najskôr by som chcela poďakovať e, za spoluprácu a stretnutia v posledných týždňoch. Viem, že si veľmi dobre uvedomujete, aké dôležité je obnoviť e, Schengen, pretože bez obnovy Schengena, kolegyňa a kolegovia, nedokážeme obnoviť európske hospodárstvo. Momentálne sa nachádzame v kritickom momente. Tento týždeň šengenský priestor oslavuje 35 rokov a ešte nikdy nebol tak ohrozený ako dnes počas zdravotníckej zdravotnej kríze sa ukázalo po vypuknutí, vypuknutí krízy, že členské štáty sa schovali veľmi egoisticky, nekoordinovali svoju, svoje kroky, no a nemohli sa vrácať ľudia domov, nebol zaistený voľný pohop, nebola zaistená, nebolo zaistené, zaistená lekárska starostlivosť. Neboli sme na takúto situáciu pripravení, pripravení a na to, aby sme sa tomu vyhli, potrebujeme jasné pravidlá. Povedali ste, e, že Schengen už dlho e, je ťažko skúšaný, už 4 roky, 6 e, krajín vykonáva hraničné kontroly bez právnych argumentov a právneho základu. No a takéto konanie vláta a konanie krajín spochybňujú celú šengenskú zónu a celý projekt európskej spolupráce a integrácie. No a ja sa pýtam, či opatrenia boli odôvodnené v Slovensku. Nová Gorica, človek mohol ísť na to, aby mohol ísť do uh, Novej Gorice, ktorá je v Taliansku, musel ísť 100 km cez Maribor. No a preto sa pýtam, či opatrenia boli účinné. No a ja sa vás chcem upozorniť, keď hovoríme o spoločnej imigračnej a azylovej politike, keď zviažeme a spojíme tieto otázky s otázkami šengenskej spolupráce a reformy Schengenu, tak nám to nevíde legislatívne návrhy, tak reforma šengenského priestoru, ako aj spoločná migračná azylová politika si vyžadujú prijatie zodpovednosti zo strany európskych krajín. Ďakujem. A teraz e, v mene skupiny Renew dostane slovo pán Tudorake Varok. Nech sa páči, dve minuty. Komisár, Ďakujem pekne, vážený pán predseda, vážená pani komisárka, vážená pani ministerka. No, momentálne vidíme, ako sa vyvíja situácia zo dňa na deň, vidíme, ako je na tom solidarita. No a teraz o 35 rokov neskôr bol prijatý malý krok, ale vidíme, čo to znamenalo pre hranice. No a ja neviem celkom presne, či musíme čakať ďalších 35 rokov. Schengen e, znamená základnú slobodu, ale teraz vidíme a sledujeme pandémiu, ktorá nám ukázala limity. Opätovne vidíme Európu s hranicami bez koordinácie členských štátov. A členské hranice boli uzavreté a treba si klásť zásadné otázky s ohľadom na budovanie Európy. No a táto kríza tiež ukázala, aké sú naše slabiny ale poukázala tiež na množstvo iných problémov pre občanov, pre štáty a tak ďalej. Vidíme, že sa vzájomne potrebujeme, že sa vzájomne musíme podporovať. No a naša sila a odolnosť závisí od sily všetkých ostatných. No áno, všetci boli pár mesiacov mimo Schengenu, no a videli, čo to znamená. No a teraz je otázka, ako to bude s občanmi Rumunska a Bulharska, ktorí neustále žijú mimo šengenského priestoru. Pre nich je to každodenný život, ale sú tiež členskými štátmi Európskej únie. Oni však musia zažívať to, čo znamená Európa pre všetkých. No a vyzývam radu, aby sa to dostalo na program zasadnutia rady. Ďakujem. Ďakujem, pán Tudorake. Tudorake. A teraz má slovo pani Tardino za skupinu ID. Ďakujem. Pre nás je dôležité pripomenúť, že členské štáty majú suverenitu nad e, správou vlastných hraníc. My sme boli medzi prvými od začiatku pandémie, ktorí sme žiadali obmedzenie cestovania. A komisia, máme tu dnes pani Johansson, kritizovala e, kontroly na vnútorných hraniciach a snažili sa e, zbrzdiť a e, odložiť tieto kontroly, napriek tomu, že pandémia sa už šírila vo viacerých štátoch. Mohli sme na začiatku zakročiť skôr a mohli sme sa vyhnúť invázii, eh, ktorá sa potom eh, zrealizovala najmä na Sicílii eh, spolu s nelegálnymi utečencami. Teraz dúfame, že si uvedomíme, ako je to s kľúčovými sektormi ekonomiky EÚ, napríklad cestovný ruch, ktoré utrpeli obrovské škody. Je potrebné pre ne priniesť a, a, a prijať e, dôležité stimuly. Ďakujem, pani kolegyňa, za to, že ste rešpektovali rečnícky čas. A teraz v mene Zelených ALE e, má slovo pani Strik, jedna minúta. V marci členské štáty zaviedli všetky opatrenia, ktoré boli určené na to, aby sme zabránili šíreniu vírusu. A niektoré opatrenia viedli k tomu, že boli zavreté hranice. To je absolútne pochopiteľné aj v takej oblasti, kde máme slobotu pohybu a nediskrimináciu a výsledkom zatvorenia hraníc sa niektorí ľudia nemohli vrátiť domov, nemohli navštíviť svoju rodinu a museli ostať tam, kde boli, aj keď boli zahraniční pracovníci. Takže naozaj musíme zaviesť takéto. Toto boli naozaj opatrenia, ktoré chránili zdravie, ale musíme zaviesť naozaj proporcionálne pravidlá, najmä v malom pohraničnom styku a najmä blízkosti hraníc. A vidíme napríklad, že žiadatelia o azyl majú naozaj aj problémy dostať sa k týmto opatreniam a tiež sa nevedia e, dostať k svojej rodine, nevedia slučovať e, rodiny. Ďakujem pani kolegyňa. A teraz v mene skupiny európskych konzervatívcov a reformistov má slovo Nikola Prokačíny. Ďakujem, pán predsedajúci. Táto kríza ukázala, ako sa zdeformovala idea Európy, ktorá vznikla e, pred rokmi. Napríklad vedecká koordinácia e, pri boji proti vírusu tu chýbala. E, videli sme, že sa obrátili na hlavu, postavili na hlavu princípy Schengenu. Nefungovali logické princípy voľného pohybu eh, vnútri Európy pre osoby a tovary, zatiaľ čo sme čo eh, sa tu žiadalo, aby sme otvorili vonkajšie hranice migrantom. Pred pár dňami znova eh, mimovládková loď priviezla desiatky migrantov do Taliansku a zatiaľ Stovky Talianov umierali od hladu doma v našej krajine. Neviem, čo toto má znamenať, ako to nazvať. Ďakujem. A teraz E, za GUE NGL má slovo pani Claire Daly, jedna minúta. This... Ja si myslím, že momentálne no, možno považovať e, šengenský priestor ako priestor voľného pohybu, ale naozaj e, sú, ľudia majú problémy, najmä ľudia, ktorí sú farební, teda konkrétne hovorím o čiernych a tieto kontroly na vnútorných hraniciach